roku 2015 o podpore boja proti e, polio. Podporujú Linda McEvena a 9 ďalších. Získali e, ďalšie 4 podpisy, to znamená e, väčšinu tých potrebných. A teda bude to zverejnené v zápisnici k dnešnému dňu s menami signatárov.